Oznámenie pri otvorení schôdze um, podľa 3. apríla um, boli podľa článku 69 cerokovacieho poriadku oznámené niektoré uh, rozhodnutia výborov. Nedostal som k tomu žiadne návrhy na hlasovanie v parlamente, čiže môžeme to